námietky, takže potvrdzujem toto vymenovanie. Písomné vyhlásenie väčšiny, e, pas, poslanc, väčšina poslancov podpísala vyhlásenie číslo 32 2012 k Európskemu roku e, zosúladenia rodinného a pracovného života. Pani Marian Harkin, pani Moran Šartie, pani Angelili a Juta Steindruck ho podali a s menami signatárov e, sa zverejní v zápisnici zo zasadnutia. Rozpočtový výbor e, dodal korektúru zo 6. februára k vlastnému textu v zmysle článku 206